ďalšiemu bodu. A tu ide o rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracia a zásad právneho štátu. Maximálne 60 minút máme na túto rozpravu podľa článku 135 rokovacieho poriadku. Prvým e, bodom z tejto problematiky je bod prenasledovanie obhajcov ľudských e, práv v Azerbajdžane. Slovo má pán ešte pán Weigel, pardon. Má poznámku? Prepačte, podpredsednička, ktorá predsedala pred vami, nevyužila možnosť, mohla dať možnosť, eh, mohla mi dať možnosť eh, prehovoriť, mohla mi dať možnosť demokratickej diskusie, ale ja som nedostal priestor a dúfam, v budúc- že v budúcnosti bude pokračovať dialog a demokracia. Ďakujeme pekne. Je samozrejme výsadou každej podpredsedničky rozhodovať, ako rozhodla. Pán Gierik e, má slovo ako prvý v ďalšej téme. Pani podpredsednička, dámy a páni, Baku v roku 2012 bolo e, e, hlavným mestom, ako hlavným mestom Azerbajdžanu aj dejiskom Eurovízie v finále. Už vtedy kritizovali ľudskoprávne organizácie túto krajinu, ktoré hovoria o deficitoch v oblasti demokracie. Ženy, deti a starší ľudia sú cieľmi tejto e, problematiky. I minulý týždeň e, otriasli udalosti v Azerbajdžane e, odborníkmi na problematiku v tejto krajine. Verím, že tu v tomto parlamente e, problémy v tejto krajine odsúdíme od komisie očakávam jasný hlas e, v prospech ľudských práv, ktoré sú nerozlučnou časťou našej činnosti, našej hospodárskej politiky. Bola to e, Anke Engelke, ktorá moderovala e, v roku 2012 finále Eurovízie, ktorá jediná mala odvahu medzi všetkými moderátormi kritizovať situáciu v Azerbajdžáne pri pridelovaní bodov hovorila, že je dobré hlasovať a mať právo odovzdať hlasy. Veľa šťastia na tvojej ceste, Azerbajdžan. My ťa ako Európa pozorujeme. Chcem tomu dodať, že ľudia a ľudské práva Azerbajdžánu e, Európa i dnes je na vašej strane a vám, vás všetkých chcem povzbudiť. E, za, zapálte svoje svetla pre ľudské práva. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Lambsdorff. Ďakujem, pani predsednička. Som rád, že z vás vidím. E, mrzí ma, že nemáme e, často túto možnosť. Blahoželám vám k vašemu vymenovaniu. Situácia v Azerbajdžane je veľmi e, zložitá a naplňaná s obavami. Situácia v Iraku, na Blízkom východe, vieme o nich, pozerali sme sa na jej miesta, ale, vieme, ale je dobré, že obraciame našu pozornosť i na túto krajinu, kde situácia bojovníkov za ľudské práva sa zhoršuje autoritatívne zásahy na nezávislých politikov a predstaviteľov verejného života. Na základe informácií z Freedom Houseu a ďalších organizácií minimálne 30 bojovníkov za ľudské práva, aktivistov a novinárov eh, čelí rôznym eh, obvineniam. Eskalácia znamená, že e, e, dôležité osobnosti e, života čelia politicky motivovaným obvineniam. Sú tu príklady novinárov, historikov, rešpektovaných predstaviteľov občianskej spoločnosti. Všetci títo boli súčasťou skupiny, ktorá e, pripravovala zoznam e, práve obvinených a uväznených. E, oni sa teraz sami ocitli na tomto zozname. Aktivity mimovládnych organizácií sa tu ďalej uvádzajú. Mnohé skupiny museli jednoducho rozpustiť svoju aktivitu po tom, čo sa zablokovali ich účty a zmrazili. Azerbajdžan využíva množstvo možností na posilnenie svojho medzinárodného profilu. Azerbajdžan by mohol mať e, prestížnú pozíciu, pokiaľ ide o rotujúce kreslo e, konferencie predsedov, ktoré by mala prevzať práve táto krajina. Pritom popierajú akékoľvek problémy v svojej krajine. Pri, e, udalosti z nedávneho obdobia potvrdili, že kritici sa nemilili. Ďakujeme pán Lambsdorff a teraz má slovo pán Weidenholzer. Ďakujem. Už 13 rokov je Azerbajdžan členom Rady Európy. Pre túto krajinu je to veľký pokrok. Dokonca je momentálne predsedom tohto zhromaždenia. E, dohovor o ľudských právach je v centre činnosti tohto e, zhromaždenia. Azerbajdžan to musí rešpektovať, ale pritom situácia z tejto oblasti sa v krajine zhoršuje. E, manevrovací priestor mimovládiek sa zhoršuje. E, objavujú sa naozaj zmanipulované obvinenia. Komisár Füle pri návšteve pred dvoma týždňami ocenil použitie občianskej spoločnosti e, alebo teda angažovanosť občianskej spoločnosti. V tejto súvislosti je naše uznesenie naozaj, ho treba takto vnímať, treba naozaj e, vyzdvihnúť Treba pomenovať to, kedy sa ľudské práva prenasledujú. Dlhodobá perspektíva alebo perspektíva z dlhodobého pohľadu pre túto krajinu vzhľadom na takúto situáciu nie je možná. Slovo má teraz pán Štetina. Je ma prosím počuť? vă rog. Áno, nech sa páči. Ak je to počuť, začneme. Ďakujem pani predsednička, dámy a páni. Polúčovanie ľudských práv v Azerbajdžane je bohužiaľ dokázateľným faktom. Hovorím bohužiaľ, pretože Azerbajdžan je krajinou východného partnerstva, krajina veľmi dôležitá pre vzťahy medzi EÚ a krajinami Južného Kaukazu. To si uvedomovali i autory predkladanej rezolúcie. Jej text je navrhnutý vo vyváženej zhode zastupcov všetkých frakcií. Vymenuje sa tu pred, predovšetkým prípady politických väzňov v Azerbajdžane. Dámy a páni, jeden tento prípad krátko vyzdvihnem. Je to právnik pána Alieva, právnik pán Aliev, obhajca politických, politicky prenasledovaných. Pre mňa je jeho príklad obzvlášť znepokojujúci Intigam Aliyev, pretože pre, totiž prednedávnom dostal v Prahe cenu Homo homini od najvýznamnejšej mimovladnej českej organizácie e, Človek v tiesni, Človek v núdzi. Podporte prosím túto rezolúciu dnešným hlasovaním, dámy a páni. Ďakujeme slovo má pani Veržia. Ďakujem, pani predsedajúca. V Najar 2012 v Baku protestovali stovky osôb. Vláda reagovala vlnou represálií. I dnes ich ešte cítime e, a tie sa dokonca i zhoršujú. E, novinári, občianská spoločnosť sú obeťami. Lela Yunus je práve symbolom spoločenstvo medzinárodné sa zameriava na e, Ukrajinu, dokonca EÚ. A preto sa tu e, zákroky štátu naozaj e, dejú beztresne. Azerbajdžan spája s Európskou úniou dohoda o spolupráci a vyjednáva sa asociačná dohoda. Aký je zmysel takýchto rokovaní, keď sa tu nerešpektujú ľudské práva? Nie, nie len, že tu nie je žiaden pokrok, ale dokonca je tu ústup, zhoršenie a preto je tu naozaj nevyhnutné, aby sa striktne aplikovala asociačná dohoda v prospech občianskej spoločnosti. Inak všetko, čo sme robili doteraz, je len prázdnymi slovami. Tu Európa má e, prostriedky konať a tak nech tak robí. Ďakujeme, teraz má slovo e, pán Korál. Ďakujem, pani predsednička. Azerbajdžan momentálne eh, je predajúcou krajinou eh, eh, Rady Európy, ktorá sa zaoberá podporou demokracie a ochranou ľudských práv. A zároveň Azerbajdžanská republika je krajinou, kde sa tieto práva systematicky porušujú či už sloboda stretávania sa alebo sloboda mienky Eh, avšak je to krajina, ktorá dodáva plyn Európe, takže je to strategická krajina, preto nás veľmi zaujíma. Menej však nás to teraz eh, eh, zaujímal stav demokracie a ľudských práv v tejto krajine. E, mimovládne dôležité organizácie nás informujú, že e, e, sú tam desiatky žurnalistov, blogerov a aktivistov za mrežami kvôli svojim názorom a kvôli svojej činnosti. A sú tam dokonca ľudia, ktorí držia hľadový štrajk, aby upriamili pozornosť sveta na problémy v tejto krajine Takže e, Európa e, takisto e, je dôležitým faktorom financovania mimovládnych organizácií v Azerbajdžane, takže snažíme sa tieto prostriedky uplatňovať transparentne a efektívne aby sa situácia naozaj zlepšila. Majme na pamäti tých, ktorí hľadujú v azerbajdžanských väzniciach za to, aby sa tam zlepšila situácia. V júli sme pozorovali, ako e, Azerbajdžan e, za, začal naozaj e, ešte horšie správať k aktivistom zo strany občanskej spoločnosti, pri slušníkov opor, opozície. Potrebujeme silne odsúdiť zadržiavanie ochrancov ľudských práv Azerbajdžanu, aby sme im dali vyšší profil a to, aby ich ochránilo. Eh, skúsme eh, ich vymenovať eh, na kandidátov pre Sacharovú cenu. Treba podotknúť, že bola zrušená navrhovaná návšteva týkajúca sa kontroly mučenia v Azerbajdžane. E, takisto e, už viacerí žiadali, aby e, Azerbajžan skončil so selektívnym väznením svojich občanov. Pokiaľ ide o naše vlastné inštitúcie EÚ, žiadame, aby Rada a Komisia, Vysoká zastupkynia žiadali um, okamžité oslobodenie všetkých um, politických väzňov a väzňov svedomia v Azerbajdžane je potrebná e, nová, nové partnerstvo pre e, e, strategickú modernizáciu, ktoré by však zohľadňovalo dodržiavanie ľudských práv. Bez dodržiavania týchto práv by sme nemali posilňovať naše hospodárske styky. Um, Mm, viem naozaj eh, o osobných, o osobnom eh, utrpení eh, azerbajdžanských väzňov slobody. Mali by sme naozaj žiadať dodržiavanie rovnakých štandardov v Azerbajdžane, ako si ich želáme pre našich občanov v EÚ. Ďakujem. Teraz dostanú slovo rečníci za jednotlivé policie skupiny, pani Tun Honstein. Ďakujem pekne. Každodenne do Európskeho parlamentu eh, prichádzam zo strany eh, Rady Európy, vidím tam ten eh, obrovský plakát, že Azerbajdžan práve predseda Rade Európy. A ja by som chcela počiatnúť deštruktivitu, s akou sa azerbajdžanské orgány momentálne správajú. Podarilo sa im rozvíriť e, tú situáciu v súvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktom a za posledné dva mesiace potichu zrušili občianskú spoločnosť. Už tam nikto nemá odvahu výjsť do ulic, protestovať e, proti politickému zatýkaniu Bohužiaľ, medzinárodné spoločenstvo nereaguje na to dosť silne. To, čo sa momentálne v Azerbajdžane deje, by malo znamenať okamžité e, vymenovanie osobitného spravodajcu, okamžité odsúdenie aj v teda Rade Európy, aj naše stále zastúpenie v Baku by sa k tomu malo príslušne postaviť a prípadne zvážiť aj zákaz e, vydávania víz e, niektorým najbližším okolo prezidenta Alieva. Iba takéto ostré kroky nás, e, nám pomôžu e, zmeniť situáciu. A niektoré e, európske firmy, nechcem ich tu spomínať, sa rozhodli sponzorovať prvé európske hry, ktoré sa majú konať v Paku. Samozrejme, že nám záleží na našich obchodných záujmoch, na našich surovinách, ale E, pýtam sa, e, či dané firmy e, sa snažili vyhodnotiť si, čo vlastne sponzorujú, či sa riadia pravidlami OSN. Tieto hry Aliev určite zneužije pre prezentáciu svojej krajine v tých najlepších farbách. Tá rezolúcia je bardzo... Toto uznesenie je skvelé, ale považujme ho za iba ten prvý krok a treba pokračovať ďalej. Ďakujem teraz pán Píri. Z posledné dva roky 40 eh, žurnalistov, blogerov a aktivistov za ľudské práva eh, bolo odsúdených eh, a teda daných za mreže bez nejakého spravodlivého procesu. Na toto dnes poukazujeme. Azerbajdžan Eh, je našim strategickým eh, partnerom na východ od Európy, preto by sme mali byť eh, veľmi kritickí, pokiaľ ide o naše spoločné hodnoty, z ktorých toto partnerstvo vychádza. Tieto, práva, tieto hodnoty sú teraz porušované. V posledných mesiacoch tu bola veľká vlna zatýkania, Zatýkali sa ľudia, ktorí kritizovali azerbajdžanské orgány, napríklad pani Yunus a jej manžel Arif, Liasur Rafanov a pán Aliev. Čo títo e, ľudia urobili, e, či sa previnili, jednoducho iba uplatňovali e, to, čo žiada Rada Európy. My žiadame v našom uznesení okamžité prepustenie týchto ľudí a ukončenie tejto honby na bozorky proti ľuďom, ktorí sa snažia o presadzovanie slobody a demokracie. Teraz pán Čarnecký. E, Ďakujem pekne, pani Dúfam, že budete skvelou komisárkou a prajem vám to z celého srdca, aj keď samozrejme e, tu prichádzame o vynikajúcu e, poslankyňu a predsedníčku, ale držíme vám palce. Ja by som rád povedal, že vďaka tejto diskusii e, by sme si mohli e, všimnúť aj ostatné kaukazské krajiny. Nie je správne, že im nevenujeme pozornosť. Je to veľmi dôležitý región, ktorý sa e, všeobecne snaží, a hovorím o spoločnosti, nie o vládach, ktorý sa snaží stať sa súčasťou Európy, nositeľom európskych hodnôt. Ja sa pravidelne stretávam e, s e, Azermi, Gruzínmi, Armencami a e, zistujem, že o mnohom uvažujú rovnako ako my a preto dúfam, že v najbližšej budúcnosti sa bude tiež hovoriť o dodržiavaní ľudských práv v Rusku, pretože ani v prípade tejto krajiny tomu nevenujem dostatočnú pozornosť, čo nie je správne. Ešte raz sa ja ďakujem. Pani Konečná a ďakujem teda aj za uh, tie želania. Ďakujem. Kolegyne, kolegyne, s veľkou radosťou som si včera vypočula prejav Martina Šulca. Rozumela som tomu tak, že Nemecko potrebovalo viac než 70 rokov, aby sa vyrovnalo svojou tragickou minulosťou. Dnes prejednávame uznesenie o Azerbajdžanskej republike, v ktorej nutíme suverénny štát, aby sa e, v priebehu, do, e, v priebehu pár rokov prispôsobil nášmu pojatiu demokracie. V tejto súvislosti nemôžem súhlasiť s akýmkoľvek predložným rozhodnutím, ktoré by malo poslúžiť tomuto cieľu. Suverénny štát Azerbajdžan má e, právo, aby súdna výkonná e, moc mala právo e, vyšetriť porušovanie ľudských práv, avšak bez vonkajšieho tlaku a politických prehlásení Európskej únie. Neobjektívne hodnotenie týchto prípadov nielen v Azerbajdžane je kontraproduktívne a v priamom rozpore s duchom spolupráce, ktorý propaguje Európsky parlament. Moje poznanie Azerbajdžanu je, že vykazuje viac než veľkú mieru odhodlania uviesť svoje vnútroštátne predpisy s medzinárodným právom. Sme povinní kritizovať, ale zároveň aj rešpektovať historické a kultúrne súvislosti jednotlivých krajín a viesť s nimi dialog, spolupracovať nielen v rámci Benátskej komisie. Som hlboko presvedčená, že expertné posúdenie e, e, súladu e, týchto prípadov napríklad s Benátskou komisiou je potrebné, ale nie s politickými deklaráciami Európskeho parlamentu. Ak chceme pomôcť, pomáhajme s reformami a nie deštrukciou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 ako prenasledujú sa v Azerbajdžane blogery a predstaviteľe mimovládnych organizácií. Oni bojujú za pluralizmus. Tieto obvinenia sú jednoducho nehanebné, daňové úniky a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú ľudia, ktorých tu zastrašujú a tieto organizácie, títo ľudia by mali mať možnosť pracovať v prospech ľudských práv vo svojej krajine. Nemal by ich nikto v tom hadiť. Potrebuje táto krajina konkrétne reformy. Rada Európy apeluje na túto krajinu, aby sa implementovali ľudské práva do týchto reform. Ako vieme, že Azerbajdžan je súčasťou Rady Európy. Azerbajdžan má zodpovednosť, pokiaľ ide o zlepšenie situácie ohľadne ľudských práv a demokracie. Treba tieto represálie jasne Eh, odmietnúť. Krajina potrebuje modernizáciu a reformy a my by sme mali zrušiť obchodné styky s touto krajinou a zvýhodnenia medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom. Jednoducho musia zlepšiť otázku v ľudských právach. Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme sa k spontánnej rozprave. Pán Weigel. Ďakujem pekne. Myslím si, že je správne, že bojujeme za ľudské práva v Azerbajdžane aj v iných krajinách, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii. Jeden z bojovníkov, jeden konkrétny bojovník, hlasateľ ľudských práv, e, vo väzení je jednoducho príliš veľa už. Takže táto krajina by mala ukázať, že rešpektuje ľudské práva viac ako doteraz. Azerbajdžan však, a to chcem povedať, je špecifickým štátom. Rusko je hneď na blízku, robí určitý nátlak a to sa takisto týka aj Iránu. Je to strategický partner aj pre nás. Mali by sme im pomôcť vymaniť sa z tejto situácie, predovšetkým pokiaľ ide o okupáciu Náhorného Karabachu. Myslím si, že sme v tejto oblasti ešte neurobili dosť. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Dámy a páni, vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom sú dôležité. V niektorých oblastiach dokonca strategické. Avšak prinášajú so sebou určité výzvy. Zdôrazním dve obavy. Vidíme, že sa tu zhoršuje otázka v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane. Za ostatných mesiacoch sa viacerí aktivisti v oblasti ľudských práv dostali do vezenia. To je súčasť popierania e, práv občianskej spoločnosti v tejto krajine. V lete došlo k eskalácii, pokiaľ ide o konflikt na Náhodnom Karabachu. Došlo tu k veľkým porušeniam prímeria, ktoré bolo podpísané v 94. Európska únia sa k tomuto vyjadrila. Vyjadrila sa, že je proti zhoršovaniu situácie v oblasti ľudských práv. Ľudské práva však zdôrazňujeme aj bilaterálne. Komisár Füle a Helga Schmidt vždy zdôrazňujú ľudské práva aj na stretnutí s prezidentom Alievom, aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, keď nedávno navštívili krajinu na neformálnom ministerskom dialogu. Tejto otázke sa venoval aj pán Barozo v Baku, keď tam bol v júni. Situácia sa rýchlo zhoršuje. Preto sme vydali usmernenia pre aktivistov v oblasti ľudských práv a navrhli sme im možnosti podpory tlak na nezávislú občanskú spoločnosť je proti našim hodnotám, proti duchu part- východného partnerstva. Opakovane zdôrazňujeme význam toho, aby občianská spoločnosť mohla slobodne fungovať. A preto budeme aj naďalej apelovať na našich partnerov, že najlepší spôsob, ako sa dá dosiahnuť stabilita a prosperita, Takže sa to dá iba viacstrannou spoluprácou, pričom hospodárstvo musí byť otvorené. Náš vzťah s Azerbajdžanom musí vychádzať z nového právneho základu. Musí vychádzať zo spoločných hodnôt, kde sa zdôraznia ľudské práva a základné slobody. Začali sme rokovať o asociačnej dohode a strategickej modernizácii, tieto kroky sú veľmi dôležité, nielen pokiaľ ide Azerbajdžan a jeho úlohu, pokiaľ ide zabezpečenie energetickej bezpečnosti v EÚ. Odporúčame, aby Azerbajdžan, ktorý momentálne je predsedníckou krajinou na Rade Európy, ak táto krajina skutočne zapracuje odporúčania, ktoré sme vydali, aby sa zosúladila legislatíva tejto krajiny s odporúčaniami. Aj naďalej budeme spolupracovať v tomto duchu s touto krajinou. Pokiaľ ide o generálny, pokiaľ ide o kontakt, kontakty medzi Radou Európy a prezidentom Azerbajdžanu, podporujeme spoluprácu týchto organizácií a vedenia krajiny. Bohužiaľ, Počas ostatných šiestich rokov sa e, pracovná skupina na tejto úrovni nezorganizovala a preto by toto bola dobrá chvíľa na to, aby sme apelovali na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Máme siedmých 7 návrhov na uznesenie a týmto sa uzatvára tento bod dnešného programu. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Burundi, najmä prípad Piera Klavera Bonimpu. Pán Jurek by mal teraz dostať slovo, ale nie je v miestnosti a preto začne pán Kuao.